Dobrý deň, dámy a páni. Takže môžeme začať. A to bodom 1, prijatie programu schôdze. Máme k tomu tieto pripomienky. Bod 13 na e, zlúčenie Cipolu a Europolu. Tento návrh bol odložený. Pán Panfi Ehm, sa nemôže dostaviť, takže sa to odloží. 14 delegácií sa odkladá. Sú nejaké námietky? Ak nie, tak budeme pokračovať ďalej. Ehm, bod číslo 3. Podľa eh, pôvodného plámu to mal byť súčasný stav prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaní v súvislosti s legislatívnymi postupmi, ale nemáme tu pani Antonesku. Nie je tu na výbore Líbe dnes do poludnia, dnes ráno, takže týka sa to eh, eh, návrhu smernice eh, o práve na advokáta. Chcel by som vás teda informovať v jej neprítomnosti o aktuálnej situácii. Posledný tri, trilog 6.1, ten sa konal včera, ten výstup je pozitívny, vykonal sa veľký pokrok a e, tie pozície rady a parlamentu, ktoré sa veľmi líšili na začiatku, sa postupne približujú. Ale je veľa bodov, e, ktorým parlament prikladá veľkú dôležitosť, ako napríklad e, princíp dôvernosti v oznamovaní medzi pod, v komunikácii medzi podozrivým alebo obvineným a právnikom a predsedníctvo um, e, vyjadrilo zámer predložiť túto otázku 27. marca na Koreper. A odchýlky od, e, od uplatňovania tohto práva, ktoré sú uvedené v smernici, opravné prostriedky v prípade eh, porušenia práv, eh, práva na advokáta eh, v prípade osôb, na ktoré sa vzťahuje európsky zatýkač. To, to je všetko stále otvorené. Takže spravodajca má v úmysle pokračovať v úzkej spolupráci s tieňovými spravodajcami tak, aby sa dohodlo, dohodla dohoda v prvom čítaní a to v čo najbližšej budúcnosti. Ďalší trilóg bude v apríli v Štrasburgu a potom ďalší, a ten teda bude asi v máji a potom ďalší bude v máji. E, takže ide tu teda o prístup k spisom e, právnikov. A teraz e, bod 4, dokumenty s kľúčovými informáciami pre investičné produkty. Dávam slovo kolegovi. Ďakujem kolegovi ktorý predniesie správu. Zdá sa, že dnes e, ráno skutočne sa ponáhľame, ale ja sa ešte musím vrátiť k bodu 3, e, to znamená k súčasnému stavu prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaní v súvislosti s legislatívnymi postupmi. E, chcem len urobiť malé stručné vyhlásenie. Dávate mi na to povolenie? Hovorím e, teda o tých jednotlivých aktoch e, v legislatívnom e, postupe. Je podľa mňa dôležité hovoriť o tom. My poznáme stanovisko komisie, pokiaľ ide o delegované akty a takisto máme jasnú pozíciu parlamentu. Na druhej strane rada je na, povedal by som, území nikoho. Raz hovorí áno, raz hovorí nie. Takže ja chcem povedať toto. E, ide tu vlastne o, povedzme, e, e, moje riešenie to, to súvisí s nariadením, 5, s nariadením 539 lomeno 2009, tak ja navrhujem, aby sme tu zachovali tú možnosť delegovaných e, aktov v tých dvoch základných bodoch, v zásade e, to pozdržanie a reciprocita. Toto sú tie dva body. No a o čo teda konkrétne ide? Ide o to, že zachovanie pozície parlamentu, ktorá by mala byť jednotná a e, zároveň presadzovať e, jednoznačné rokovania medzi parlamentom a ďalšími orgánmi a hneď po hlasovaní až do v podstate od začiatku hlasovania až do to znamená rokovanie v rámci parlamentu počas celého hlasovania až do jeho ukončenia. Ja by som ešte chcela povedať niečo o mm, delegovaných aktoch a používaní delegovaných aktov medzi jednotlivými inštitúciami. Nevidím s tým žiadny problém. Myslím, že si môžeme zaznamenať eh, vašu eh, požiadavku a môžeme sa teda môžeme postupovať eh, týmto spôsobom, pokiaľ ide teda o 539 2000 9. E, môžem povedať len toľko, že problém vzťahov medzi e, komisiou a Európskym parlamentom už bol e, predmetom rokovania na ostatnom zasadnutí výboru a Mohli sme sa teda, išlo nám o to, aby sme sa e, zamerali na e, teda deň venovaný plne diskusiám. A to v podstate neprineslo e, nejaké výrazné problémy, ale pamätáme, na požiadavku na eh, to, že by sa mohlo predložiť aj takéto riešenie. Takže eh, ide, máme ešte v pláne schôdzu koordinátorov eh, a to bude 11.30 dnes. A to znamená, že dnes je trošku taký špeciálny deň, lebo o 6.30 bude tu pani komisárka Mamstromová a, a o 11.30 na schôzi koordinátorov budeme diskutovať o delegovaných aktoch. A to najmä s prihliadnutím na e, tie spisy, ktoré nás ešte čakajú. Ale mm, zaznamenali sme si samozrejme vaše vyhlásenie a potom na schôdzi koordinátorov, koordinátorka vášho, vašej parlamentnej skupiny môže informovať e, o môže vás potom informovať o tom, aké rozhodnutia boli na tejto schôzi koordinátorov prijaté. Ďakujem. Ďakujem, pán predsedajúci, a ďakujem aj za pochopenie pre tento návrh. Dobre, E, budeme teda pokračovať ďalším bodom a to je bod 4, ktorý sme vlastne pred chvíľočkou začali. Ide teda o dokumenty s kľúčovými informáciami pre investičné produkty. E, spravodajca mm, je pán Luhan, náš kolega, ktorý je tu prítomný v zále. Chcel, chcel by som len dodať, že 21. februára pán Luhan predložil e, svoj návrh stanoviska, e, ide tu teda o návrh nariadenia, ktorého sa to týka, a dátum pre predloženie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov bol stanovený na 28. februára. 35 pozmenujúcich návrhov bolo predložených e, zo strany kolegov a e, plus teda ešte e, tie, ktoré predložil spravodajca, to máme do vedna 48. Takže 8. apríla by sme mohli hlasovať o tomto texte. A teraz si vypočujeme pána spravodajcu, môžeme si vypočuť aj zástupcov Rady a komisie a potom budeme analyzovať predložené pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Pán Luhan, máte slovo. Um, it's quite technical. Táto správa je pomerne taká len technicko-odborná, ku ktorej máme zaujať stanovisko. Ide o návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorá sa to týka investičných produktov. Odgačným výborom je výbor EKON, ale ešte stále to do veľkej miery súvisí so základnými právami a preto e, je tu tá potreba, aby aj náš výbor k tomu zaujal stanovisko. E, návrh v podstate sa snaží zlepšiť transparentnosť na investičnom trhu pre retailových investorov, Ehm, títo malí investori, respektíve pravidla pre nich sú príliš komplikované a potom občania mm, musia mm, majú ťažkosti s, s tým, aby pochopili, e, e, aký je finančný produkt, ktorý si kupujú a aby ich mohli porovnávať. Takže tento návrh ehm, zavádza jasnejšie pravidlá z hľadiska toho, ktoré kľúčové informácie musí finančná inštitúcia poskytnúť e, investorovi, aby dobre pochopil produkt a mohol si uskutočniť porovnanie produktov. Tiež e, to poskytuje viac e, práv jednotlivým orgánom pri pri kont- v rámci kontroly alebo pri uvalovaní určitých sankcií. Takže ako som povedala, gestčným výborom je výbor EKON a my máme posúdiť len tú technickú stránku. tých vecí, ktoré súvisia priamo s kartou základných práv E, osobitne keď sa hovorí o investičných fondoch, o retailových e, produktoch a určite tých typoch e, poisťovacích zmluv pre investičné účely. Takže celkovo, ako ste povedali, 48 pozmeňujúcich návrhov bolo predložených, ale nie všetky majú priamu súvislosť s našim výborom, ale aj tak som ich akceptovala, pretože sú relevantné mm, pre samotnú správu. Osobitne množstvo pozvoňujúcich návrhov, ktoré predložil pán Weidenholzer, hoci nie všetky úplne sa týkajú nášho výboru i keď isté mnohé z nich e, zvýšia e, ochranu jednotlivca a zvýšia transparentnosť. A my budeme mať potom priamu diskusiu s pánom Bidenholcerom. Diskusia by sa mala začať dnes. Pán Tavares tiež navrhol určité zaujímavé pozvoňujúce návrhy. My sme to prejednali aj s jeho uh, kanceláriou z hľadiska um, návrhov a ako ste povedali, 8. apríla budeme o tejto správe hlasovať. To je všetko, čo môžem dodať. Neviem, či ešte komisia by chcela niečo doplniť v rámci rozpravy. Ďakujem. Ďakujem, pán Luhan. Teraz máme diskusiu a opýtame sa komisie, či sa chce vyjadriť. Keď potom, čo si vypočujeme našich poslancov, vidím, že sa o slovo hlási pán Bron, Brons. Pán Brons, nech sa páči na tie slovo. Už môj, ďakujem. Moja prvá reakcia k podstatnému obsahu bola, bolo, že zás, lebo určite um, investičné produkty iste potrebujú ochranu, respektíve investori potrebujú um, ochranu, a pretože sú vystavení rizikom finančného podniku. Ja by som skôr bol, keby členský štát poskytoval takúto ochranu, lebo členský štát lepšie chápe, že čo potreba, je potrebné vysvetliť verejnosti, ale ja to zatiaľ nechám tak. Spravodajca hovorí, že, e, že by toto by bolo lepšie, aký by to bolo vo forme nariadenia. Moja reakcia na to je, že ak už treba mať nejakú európsku legislatívu, ja by som bol skôr za smernicu, ktorá umožní aspoň trochu flexibility členským štátom pri transponovaní. Na prvý pohľad sa to zdá, ako by to bola, bolo opatrenie na ochranu spotrebiteľa, ako, ktorý môžeme privítať, ale obávam sa, že to, čo teraz um, poviem, nebudem znižovať hodnotu, avšak vyzerá to skôr tak, že sú to akoby skôr opatrenia na stratu ochrany e, opatrení na ochranu spotrebiteľa. Napríklad v štvrtom odseku sa hovorí, kde treba vytvoriť e, spoločný systém, pričom sa e, umožní porovnávanie produktov finančných produktov v rámci EÚ. Čiže ja si myslím, že to nie je celkom len také opatrenie na ochranu e, spotrebiteľa. Skôr si myslím, že tu ide o ochranu jednotného trhu. Pán Weisenholzer, máte slovo. Čiže takýchto, produkt, takýchto produktov v Európskej únii je strašne veľa. A myslím si, že isté základné práva hrajú veľmi dôležitú úlohu, avšak e, e, základné práva nemajú e, slúžiť len tomu, ktorý ponúka im finančné produkty, ale e, je treba chrániť aj toho retailového investora a preto som ďačný, že sa na túto tému diskutuje vo všeobecnosti. Sa mi zdá, že e, je dôležité, by som aj ja bol za to, aby sa zložitosti týchto, alebo komplexnosť všetkých týchto vecí zjednodušila, aby sa v tom bolo ľahšie orientovať. A tiež ja teda úplne súhlasím s pozíciou spravodajcu. Možno v niektorých otázkach by som možno predložil nejaké malé pozvonice návrhy. Predkladá sa tu veľké množstvo výnimiek. Ja by som možno, že bol rád, keby sa možno znížil ich počet prečo prečo v niektorých konkrétnych finančných produktoch e, nemôžu byť poskytnuté kľúčové informácie. Potom je tu článok 8, tam tiež sú informácie e, obsahového charakteru. E, a v podstate stanovisko spravodajcu je v súlade so stanoviskom výboru IMCO. No už e, ide o to, že ktoré e, nie je možné len tiež takisto e, vy, vypovedať rôzne e, zmluvy za to a meniť podmienky zachodu. Myslím si, že tu tiež dochádza veľmi k zneužívaniu. Mali by sme predovšetkým takýmto veciam z, zabrániť alebo tiež nemožnosť vypovedať určitý, určitú zmluvu. Ale myslím si, že, taký, že takýmto spôsobom chcem ako ja, ako investor, mať istotu, že nebudem e, poškodený. No, iste, no, aj v súvislosti s krízou sa dôvera občanov v finančné produkty výrazne znížila, takže aj toto je dôležitý aspekt e, získania opätovnej dôvery, ktorá sa za tieto posledné roky stratila, aby sa opäť nastolila. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem. Teraz, keď ďalší poslanci sa nehlásia, tak e, Mohli by sme si vypočuť komisiu či predsedníctvo. Neviem, ktoré inštitúcie sú prítomné v miestnosti, by sa chceli ujať slova. Áno, ja som chcel povedať len toľko, že toto je naozaj e, taká intenzívna diskusia, pretože zámerom tohto, na, zámer tohto návrhu e, bohuslanci veľmi dobre pochopili. A e, zameranie je naozaj také, aby sa e, zlepšila úplnosť a porovnateľnosť údajov. Áno, má to aspekt aj jednotného trhu, ale je predovšetkým motorom je tu ochrana investora, pretože ako vieme, že základným problémom retailového investičného trhu, že mnoho e, drobných investorov nepochopili dobre aké produkty sa im predávali, nemohli si ich porovnať e, správnym spôsobom. Keď mu nerozumiete, tak e, mm, je veľmi ťažké prijať e, správne rozhodnutie a pochopiť potom, aké závisky im z toho všetkého vyplývajú. Ja by som povedal, že prieskum, ktorý sme mm, uskutočnili pred, návrhom, pred prípravou tohto návrhu, v podstate išlo o to, aby sme zabezpečili určitú konzistentnosť k prístupu k rôznym eh, produktom a do určitej miery mali také štandardizované informácie. To znamená, že pre každý produkt v rovnakom poradí kľúčové informácie, aby si to ľudia mohli porovnať. To je vlastne ten kľúčový princíp, ktorý sa skrýva za našim návrhom alebo všeobecnosti E, toto je naozaj veľmi dobré, že táto diskusia tu teraz prebieha. Ďakujem. E, Predsedníctvo by chcelo vystúpiť, nie? Teraz sa teda vraciame späť pánovi spravodajcovi Luhanovi. Ďakujem. Nuž, ja som ekonóm, tak možno ja mám trochu iný prístup, ale nes- stále musíme e, zabúdať na jednej strane tých e, producentov a na druhej strane e, správa a povinnosti tých, čo kúpujú. No a to, čo potrebujeme, ako komisia správne povedala, musíme urobiť na legislatívnej úrovni niečo také, aby bol trh e, taký úplnejší, dynamickejší. A keď nemáte dostatok informácií o produkte, tak nebudete nejako motivovaní si tento produkt kúpiť. To znamená, že jedným z e, jedným, jednou z možností alebo cieľom, cieľom je, aby sa zvýšila efektívnosť trhu, ale, ale nesmie sa zabednúť pritom na základné práva oboch strán a osobitne občanov. Toto je teda minimálne stanovisko Európskeho parlamentu. Tak ako... A to, čo povedal pán Bronz, že by si členské štáty mali same rozhodovať o tom a že by to mali byť nejaké e, normy domáce, no už e, my žijeme v globálnom svete a Určite je potrebné, aby medzi finančnými produktami a investičnými produktami bola určitá kompatibilita a preto by bolo dobré mať spoločné pravidlá. Toto vlastne bolo aj jadrom diskusie v našom prípade. Ale si myslíme, že ešte aj tak bude platiť princíp subsidiarity a budeme musieť zdieľať kompetencie na tejto úrovni, na európskej úrovni, alebo respektíve na národnej úrovni, ale bolo by to určite výhodné, keby stále viac kompetencií sa presunulo na európsku úroveň. sa týka zníženia počtu výniviek. Je to veľmi dôležité, ale veľmi ťažko sa mm, dajú do rovnováhy veci, keď na jednej strate chcete čosi zjednodušiť, aby ste nemali priveľa informácií, aby teda ich bolo čo najmenej, nie, ale zároveň, aby z druhej strany ich tam bolo čo najviac a boli úplné. E, takže ja som pomerne otvorený diskusii a ja nie som ale zastancom žiadnych e, výnimiek, nemám to rád, ale my na európskej úrovni musíme dodržiavať normy práve preto, že trhy medzi rôznymi krajinami sú rôzne. A a že je tu stále viac ehm, pokušenia pre trhy posúvať sa a hľadať nové trhy v nových členských štátoch. No, ďalej, čo ste sa pýtali na dostupnosť aj aby sme sa mohli aj tejto otázke dobre venovať. Vy máte pravdu, keď ste povedali, že jednoduchšie, rýchlejšie, že je treba tým s, s informáciami nakladať e, jednoduchšie, rýchlejšie. Ale ja neverím, alebo nie som si istý, že či spotrebitelia majú dostatočnú eh, dostupnosť k informáciám v súčasnosti a to je aj dôvod, že sa deje menej, než by sa mohlo. A našim cieľom je zabezpečiť určitý push-up ale ale treba podporiť investorov. Teraz nejde o to, že či tu rozhodujeme, že či, že či sa rozhodnú, že kupujeme hrušky alebo jablka, ale tu sú tie info, množstvo informácií, zkrátka, respektíve to nie je ako keď si kupujete hrušky alebo jablka, tu keď si kupujete finančný produkt, tam máte oveľa, oveľa viac informácií, množstvo informácií, čiže snaž, musíme sa pokúsiť o to, e, čo najviac tieto komplexné informácie zjednodušiť, ale nie zredukovať ich Ja som za sniženie alebo za redukciu informácií, ale som tiež aj pri zástancom zjednodušovania informácií. A práve toto musíme dostať do rovnováhy. A posledný na otázka bola problém krízy. Isté to treba tiež e, posadiť do kontextu. Krúza, kríza má samozrejme e, veľký vplyv na tento trh a teraz musia aj európske inštitúcie nájsť e, cestu, ako zabezpečíme aj určité e, stimuly alebo nejaké podpory alebo motiváciu, aby jednoducho aj ľudia sa pozreli na tieto finančné produkty, aby sa, sa stali vlastnými a aby sme mohli roztočiť opäť um, rast Európskej únie. Ďakujem pekne. Takže 48 pozmenujúcich návrhov. E, potom si vypočujeme, ale ale oznámenie návrhu hlasovania je na 8. apríla. 8. apríla by malo byť hlasovanie tu vo výbore. A ide o to, že teraz by sme mali pokračovať eh, hlasovaním, ktoré je naplánované na 10.15. Momentálne je 10.5 a často to je tak, že mnoho poslancov si organizuje svoj program tak, aby mohli pribehnúť na čas. Tak ja by som teraz navrhol 10-minútovú prestávku, aby sme potom mohli pokračovať v práci. 10.15 e, e, elektronické hlasovanie o Moldavsku, takže máte 10 minút voľna.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 Poprosím vás, e, nachystajte si elektronické hlasovacie kartičky. Only one vote, electronic. Only one. Okay. If I may have your attention. Uh, poprosím vás o pozornosť. Vážení kolegovia, poprosím vás, aby ste zaujali vaše miesta. Pán Luha. Pán Luhan. Poprosím vás. Uh, posaďte sa. Je štvrt na jedenáct a Myslím si, že máme, um, že môžeme hlasovať. Takže poďme na bod 5 nášho programu. Hlasovanie o návrhu odporúčaní, návrhu rozhodnutia rady o záveroch eh, k dohode medzi Európskou úniou a Moldavskou republikou, ktorým sa mení dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou eh, o uľahčení vydávania víz. Budeme hlasovať elektronicky. Nie je to komplikované, ale ide iba o jedno hlasovanie, takže poprosím vás, hlasujme teraz. Končíme hlasovanie. Dobre, takže tí, ktorí ste teraz vošli do miestnosti, ak Áno, je tu jedno miesto, chápem, aj pani Gabriel, aj panero. Takže to sú všetko plus. Aha. Aj vy. Takže 41 za, Takže 42 plusiek, 42 za, 2 mínus, teda proti a nikto sa nezdržal, takže návrh je schválený. No, no, please. So, the proposal is adopted. Takže návrh je schválený a na plenárke sa o tom bude hlasovať v apríli. Poďme ďalej, ďakujem pekne. Poďme ďalej na ďalší bod. E, čo sa týka hlasovania, to už máme za sebou. Now, please, let's proceed. Dobre, takže poďme ďalej, poďme na ďalší bod, číslo 6. Meníme nariadenie o drogových prekurzoroch Poprosím vás o trošku spolupráce. Poprosím vás, ukludnite sa. <laughs> so, now, moving to point... Dobre, takže poďme na bod 6, ktorým sa mení nariadenie o drogových prekursoroch Anna Hed je spravodajkyňa. 25 e, pozmeňujúcich návrh bol predložených tým 21, ktorí už boli v návrhu v správe. A dnes dáme slovo pani spravodajkyni, pani Hed. Ďakujem pekne, ďakujem pekne všetkým, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy tomuto návrhu. Ako som povedala už predtým, je to na prvý pohľad veľmi technická záležitosť, ale je veľmi dôležitá. A čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli predložené, vlastne ich môžem všetky podporiť. Väčšina z nich pojednáva s aspektami ochrany osobných údajov. Z, zo skupiny GUI E, bolo navrhnuté vymazanie takmer všetkého európskej databáze. S týmito navrhovanými zmenami nesúhlasím. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme mali právny základ na to, ako je možné využívať európsku databázu. Táto databáza je veľmi dôležitá pre všetkým, keď chceme zabraniť zneužitiu e, drogových prekurzorov v EÚ na jednotnom trhu. Táto spolupráca je nutná a zásadná. Musíme chrániť ľudí pred spotrebou drog, ale musíme bojovať aj proti organizovanej trestnej činnosti, ktorá často sa zaoberá práve obchodovaním s omamnými látkami. Je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi ochranou osobných údajov na strane jednej a efektívnym bojom proti e, obchodovaniu s drogami na strane druhej. Otázka toho, kto má mať prístup k databáze. Pozmenujúci návrh 38 v podstate všetko zosúľaďuje so súčasnou smernicou o ochrane osobných údajov. Musíme eh, mať možnosť eh, vystopovať tieto trestné činy a vyšetriť ich náležite. A Myslím si, že to bude možné len vtedy, ak členské štáty poskytnú príslušným orgánom prístup do databázy alebo k osobným údajom, ktoré sú zozbierané na základe no, tejto smernice. Musíme všetko spraviť preto, aby sme mali e, možnosť vyšetrovať tieto veci. Takisto treba vyriešiť otázku, nakoľko budú uchovávané údaje, či sú to dva roky alebo tri. Navrhujem stretnutie tieňových spravodajcov niekedy tento týždeň a tam sa rozhodneme o tom, či navrhneme dva alebo tri roky. Hm, chcela by som sa všetkým poďakovať za predložené pozmeňujúce návrhy a predložíme nejaké kompromisné pozmeňujúce návrhy. Budem vás aktuálne informovať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Head. Takže vypočuli sme si pani spravodajkyňu. Máte nejaké úvahy, pripomienky ohľadom tejto správy? Pán Fos, chcete niečo povedať? Nech sa páči. Ja tu dnes zastupujem pána Pirkera, ktorý e, momentálne je trošku e, zranený a chcel vyjadriť svoje stanovisko. Ako bolo povedané, že bolo predložených 46 pozmenujúcich návrhov a aj samotné pozmenujúce návrhy súviseli práve s ochranou údajov E, z pohľadu, to, čo z pohľadu EPP e nie je akceptovateľné, sú pozmenuté návrhy pána Trianta Filida Disinča, pretože tie um, ako by e, s, nepodporuje to e, vznik Európskej e, banky údajov a to, s týmto my nesúhlasíme. Myslíme si, že by bolo e, to veľmi praktické a tak ako som to pochopil, myslím si, že aj spoluprácu máme veľmi dobrú a pán Pirker vám ďakuje za spoluprácu. Tiež je pozitívne, že práve aj v pozmeňujúcom návrhu 38 je tiež možnosť ešte otvorená, za čo sme vďační a pozmeňujúci návrh 39 e, e, e, um, umožňuje dostupnosť toho, aby sa použili informácie len na boj proti obchodovaniu s drogami a organizovanú zločinu, takže toto považujeme za dobré a to myslím si, že určite sa bude dať dosiahnuť kompromis Cieľom v podstate ten sa prejavuje v článku 40 a tak povedal aj pán Pirker, víta to, čo povedala pani spravodajkyňa a predložil pozvanice návrh číslo 14, pretože musí byť možnosť robiť určité výnimky, pretože informácie um, aby neboli, nebolo s e, neposkytovaním informácií ohrozené e, či to trestné stíhanie alebo vyšetrovanie trestnej činnosti. Pozitívne je, že je tu aj návrh e, komisie na registrácie. Tam neboli predložené žiadne pozmenujúce návrhy k tomuto návrhu. Ehm, takže celkovo myslím si, že je tu celkom dobrý základ a celkom dobrý kompromis. Eh, takže za to vám ďakujem, že spravodajkynia je takáto ústretová. Ďakujeme, pán Fos, pani Intveld. Ďakujem pekne, pán predseda. Len veľmi stručne, pretože som nemala príležitosť preskúmať zatiaľ všetky pozmeňujúce návrhy, ale Teší ma, eh, že spravodajkynia sa pozitívne k ním stavia. Správa sa týka predovšetkým otázok ochrany osobných údajov. Možno by bolo dobre mať informácie eh, od orgánov na ochranu údajov EDPS a pracovnej skupiny 29, podľa článku 29 vo obecné pripomienky. Ako všeobecné pravidlo musím povedať, že ešte stále nie som celkom presvedčená o tom, že ak vytvoríme nové databázy, e, takmer o všetkom, o každom riziku alebo o všetkom negatívnom, čo sa deje v spoločnosti, že e, to vylepší tento svet, ale dobre, nechajme tú všeobecnú diskusiu na inokedy, na inú fázu. A podľa mňa je zaujímavé aj to, že komisia e, používa argumentáciu zdravia obyvateľstva na e, opodstatnenie zásahu na úrovni EÚ ako holandianka, ktorá pozná holandskú politiku, vítam túto skutočnosť, ale viem zároveň, že v iných prípadoch Európska komisia hovorí, nie, nie, nie, my nie sme kompetentní v oblasti zdravia obyvateľstva, takže je, tu, je to také trošku oportunistické, ale teším sa spolu s vami a na dopracovanie pozmenujúcich návrhov. To je všetko? Áno, ďakujem. Pani Bronx? Pán Bronx, pardon. Ja som úplne za, čo sa týka obsahu týchto pozmeňujúcich návrhov. Eh, je to jedna z tých oblastí, obmedzených oblastí, kde musíme mať jednotné medzinárodné pravidlo, ak by neexistovalo EÚ, ako viete, čo by som len uvítal, tak aj tak by to muselo byť eh, nejaká medzinárodná dohoda ad hoc. Ja som presvedčený o tom, že obsahovo táto správa samozrejme bude pozmenená, pretože uh, E, pán Hed navrhla, že príjme väčšinu pozmeňujúcich návrh, tak e, nájde správnu rovnovahu táto správa medzi ochranou osobných údajov a e, boj proti drogám. Je to jedna práve z tých mála oblastí, kde podporím EU legislatívu. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Komisia, chcete zareagovať? Ďakujem pekne, pán predseda. Takisto len stručne, pretože mm, chcem sa poďakovať za správu pani Head aj za podporu, ktorú vyjadrila tomuto návrhu. Podobne ako vyjadrili aj tieňoví spravodajcovia. Takže celkové tie pozmenujúce návrhy, ktoré sú zamerané na posilnenie pravidiel o ochrane osobných údajov, sú samozrejme priateľné v tom zmysle, že komisia sa angažuje v, v správnom uplatňovaní týchto pravidiel, takže mm, naozaj sa tešíme na spoluprácu so spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami na eh, týchto témach a na snahe vylepšenia textu tam, kde to je nutné. Takisto eh, vítam pripomienky pani Hed a pána Fossa o pozmenujúcich návrhoch o zrušení databáz databáza podstate nahrádza povinnosti, ktoré už existujú v rámci súčasného nariadenia a ktoré e, sú dodržiavané tým, že sa zasielajú buď papierové kopie alebo e-maily. Takže v podstate ide len o zlepšenie, skvalitenie procesu, ktorý už používame cez tú databázu. Chceme využívať údaje, ktoré máme o zabavení a zadržaní zasielok. Takisto členské štáty akceptovali, že toto bude efektívnejší spôsob, ako plniť e, vykazovacie povinnosti efektívnejším spôsobom a druhou hlavnou funkciou databázy bude pomôcť orgánom overiť legitímnosť hospodárskych subjektov a užívateľov v EÚ. Takže opäť sa tu iba nahradia tie činnosti, ktoré momentálne sa robia cez e-maily alebo viadnou poštou. Jeden pozmenujúci návrh pána Pietkeho, um, na ten by som chcel upozorniť, pozmenujúci návrh 39, kde sa navrhuje že zo informácie je možné použiť len na boj proti nezákonnému obchodu s omamnými látkami a prekurzormi. Áno, je to náš zámer, len jedna pripomienka. Máme povinnosť v rámci dohovoru OSN oznamovať údaje o zabaveniach a zastavených zásielkách e, do medzinárodného panelu e, boja proti, narko, boja proti narkotikám takže už máme povinnosť nahlasovať to orgánu OSN, ale samozrejme tam sa nenahlasujú žiadne osobné údaje, je to výlučne len o množstvách drogových prekurzorov, ktoré boli zabavené alebo zastavené, zadržané v EÚ a nie sú tam žiadne osobné údaje, ktoré by sa nahlasovali. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Dobre, ak už nemáme žiadne ďalšie pripomienky, nikto sa nehlási. Tak máte naspäť slovo, pani Hed. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem za všetky pozitívne pripomienky, ktoré sme si vypočuli. Skupina EPP, ako som už povedala, ja úplne súhlasím, nesúhlasím s návrhom GUI vymazať všetky tie veci, kde sa spomína databáza, takže neplánujem ani hlasovať za tieto pozmenujúce návrhy, na tom sa určite zhodneme. Pani Intfeld. súhlasím s väčšinou toho, čo povedala. Určite môžeme diskutovať o hlavných údajoch, hlavných otázkach ochrany osobných údajov, databázoch pri iných príležitostiach. Ako som povedala, čo skoro zorganizujem stretnutie tieňových spravodajcov, doriešime tie nedoriešené otázky a uvidíme, či sa nám podarí predložiť nejaké kompromisy. Ďakujem. Ďakujem za pripomienky. Uh, už vlastne nezostáva veľa. A pokiaľ ide o hlasovanie 24. 25. apríla v Libe, sa bude hlasovať na nadchádzajúcom zasadnutí výboru Libe v apríli. A to znamená, že by sme teraz vlastne e, mohli ukončiť túto časť a začať e, zasadnutie a rokovanie koordinátorov. Takže ak sú koordinátori v miestnosti, požiadam ich, aby zostali a potom ostatných požiadam, aby sa vzdialili a potom začneme o tretej popoludní sa budeme pokračovať s týmto zasadnutím líbe. Ďakujem vám všetkým. I see that not, not, not all coordinators are here. Vidím, že tu ešte nie sú všetci koordinátori, takže opäť 15 e, minút. E, dávam čas. 10.45 e, by sme to mali stihnúť začať. To the room of the meeting. Thank you. Mohli by sme sa stihnúť dostať do tej zasadačky, kde sa to bude konať. Ďakujem.